Eh, Milí kolegovia, je pre mňa potešením dnes tu privítať predsedu Komisie Africkej únie, pán eh, Musu Faki Mahamat. Pán predseda, vy ste prvým predsedom Komisie Africkej únie, ktorý sa obracia eh, na, túto, na toto plénum. Afrika je prioritou pre Európsku úniu. Zdieľame veľa spoločných hodnôt, ale aj mnoho víziev. Bezpečnosť, emigrácia, nezamestnanosť, klimatické zmeny. Z týchto dôvodov musíme posilňovať naše strategické partnerstva a pracovať spoločne e, ako rovný s rovným. Aby sme našli konkrétne riešenia problémov našich spoluobčanov vítam snahu Africkej únie v boji proti terorizmu. Naša spolupráca je kľúčová v regiónoch Čadských jazier, v Africkom rohu alebo aj v Líbii. Máme spoločný záujem zvládnuť migračné toky, bojovať proti pašovaniu ľudí, brániť radikalizácii. Je tiež nevyhnutné vytvárať príležitosti zamestnania pre mladých z Afriky v Afrike. Musíme teda rozvíjať silnú hospodárskú diplomáciu a investovať viac a lepšie do tohto kontinentu. Mám silné obavy ohľadom potravinovej krízy a hladomoru, ktorý ničí mnohé e, africké regióny. Zajtra pri príležitosti štrasburskej návštevy budem diskutovať s generálnym tajomníkom OSN o tejto kríze, o tejto humanitárnej kríze a som presvedčený, že musíme posilniť naše prepojenie s africkými krajinami, ale tiež a predovšetkým musí to byť medziinstitucionálny rozmer e, našej e, spolupráce s Africkou úniou. Pán predseda, máte slovo. monsieur le président Vážený pán predseda, vážení poslanci, dámy a páni. Teším sa z príležitosti, ktorá sa mi ponúkla prehovoriť pred týmto prestížnym zhromaždením, ktoré zastupuje európsky ľud v jeho rôznorodosti. Európsko-africké partnerstvo posilňuje eh, od eh, nášho stretnutia v Kahire, v Kahire v roku 2000 snahu e, a rozhodujúce etapy našej spolupráce. Som presvedčený, že e, ďalší summit v novembri, ktorý sa pripravuje, bude novou etapou v našom boji smerom k žiervej budúcnosti pre náš ľud. E, Európsko-africký pár má veľmi peknú históriu. Eh, už v minulosti sme prechádzali tieňami a svetlom eh, a eh, tento, táto spolupráca bola vždy živá, dynamická a boli tu prísľuby budúceho horizontu. Je tu veľa prínosov, ktoré presahuje Stredomorie, Egypt, Grécko. Feniciu, e, e, Rímsko, Kar- Rím, Kartágo, ktorý už storočia bolo mostom pre naše kontinenty a bolo to e, také tkanivo nášho vzťahu, kolonizácia počas storočí postavila proti sebe naše kultúry a naše civilizácie také rozdielne vo svojej spiritualite, E, tieto dogmy, ktoré boli štruktúrujúce, ale aj doplňujúce vo svojom humanizme a e, vo svojom sklbení a snahe o slobodu. Kolonizácia Afriky európskymi veľmocami bola určite e, veľmi kontroverzným momentom našej spoločnej histórie. Áno, bolo tu aj dominancia, vykorisťovanie, otroč, otroctvo. A toto je neospravedlniteľné eh, voči ľudskej dôsojnosti a to eh, nevymizne len tak ľahko. Známi básnici eh, zväčšnili tento historický fakt a európsky aj africkí myslitelia interpretovali a preskúmali tento segment našej histórie. Politici eh, z procesu kolonizácie eh, urobili tému a doviedli náš k dekolonizácii. Všetci títo eh, ľudia oprávnene sa poučili z minulosti, aby sa takýto fenomén už nezopakoval. Avšak nie som pesimistom, nechcem sa nechať unášať ilúziou, e, že nemáme problémy na našom e, kontinente. Jednoducho som chcel vo svojom príspevku zdôrazniť e, charakter rán, ktoré zanechala história tak, ako je to zapísané v spoločnej pamäti Európskeho, uh, afrického ľudu. Pardon. História našich vzťahov, ako každá história, uh, má svoje tienisté stránky, ale nielen tie. Um, sú tu aj šťastné okamihy, uh, je tu svetlo, plodná výmena, kultúrny a duchovný vplyv, ktorý ide obomi smermi, ktorý nás obohacuje, ktorý emancipuje. Toto stretnutie prostredníctvom storočí prispelo e, k civilizačnému dedičstvu, ktoré je vašim dedičstvom a aj našim. Dámy a páni, naše medzinárodné prostredie sa e, e, vyvíja veľmi rýchlo. Sú tu nové veľmoci, nové síly, ktoré sa vynárajú, hľadajú svoje miesto vo svete, ktoré je multipolárny Ehm, máme pred sebou výzvy a jediným riešením, ktoré je udržateľné, eh, je spojené so solidaritou a spoluprácou. V tejto reštrukturalizácii eh, geostrategického priestoru, ktorý je veľmi globálny, Európa a Afrika nevyhnutne musia strategicky spolupracovať, eh, pretože máme spoločný osud, históriu rozličné hodnoty, ktoré sa doplňajú. E, geografická blízkosť, to všetko znamená, že sme si, máme k sebe navzájom blízko a musíme sa neustále angažovať e, silou e, a dámy a páni, preto aby sme sa rozvíjali aby tu bolo partnerstvo medzi Európskou a Africkou úniou, musí toto partnerstvo spočívať na solidných základov a týkať sa všetkých vrstiev spolupráce, e, ktorá je viac rozmerná. Máme tu vizionárske ambície a globálne výzvy, ktoré sa neustále rozširujú. Vzájomný rešpekt, rovnosť, sloboda a solidarita sú e, nevyhnutné e, základné kamene e, solidného a vzájomne výhodného partnerstva. Afrika združuje svojich intelektuálov, aby sme splnili veľmi ambicioznú agendu na ďalšie roky. Chceme budovať integrovanú Afriku, ktorá bude prosperujúca a ktorá bude mať mier. Napríklad sú tu niektoré zásadné otázky. Stratégia Afrika-Európa a tento rok oslavujeme 10. výročie tejto stratégie. Agenda 2063 eh, je ďalším takýmto základným kameňom eh, a to vlastne dláždi našu cestu do budúcnosti a medzinárodnú spoluprácu a naše strategické partnerstvá. Afrika je miestom mnohých vražedných konfliktov. Väčšina z nich sa e, nachádza v Saheli a v africkom rohu, v Čade a v centrálnej Afrike. E, ale ešte stále je tu nádej, e, bohatstvo, zdroje, obrovské úrodné plochy, vitalita obyvateľov, ktorí sú veľmi mladí Dobrá správa spojená s odvahou a odhodlaním pre africkú integrácie, e, obchod, e, odstraňovanie e, colných prekážok a tak ďalej, obnoviteľné zdroje, technológia, služby. Toto predstavuje zásadný nástroj renesancie, ktorú sa snažíme. Eh, eh, hospodársky rast eh, je pre nás veľkou nádejou a to podporuje našu ambíciu bojovať proti beztrestnosti, proti korupcii, proti premarneniu zdrojov. Z tohto pohľadu pre nás je prioritou implementácia vhodných nástrojov, ktoré sú e, dôstojné pre Africkú úniu, e, ktorými dosiahneme e, prísľuby, ktoré sme si stanovili. Reforma Africkej únie zo samitu v roku 2017 je skutočnou možnosťou pre našu renesanciu. chceme, aby táto organizácia fungovala a z tohto dôvodu musíme silne podporovať pozitívne trendy. Náš kontinent sa chce ujať všetkých týchto víziev, aby e, sme odstránili sociálnu drámu, ktorej e, náš kontinent čelí. Je tu sucho, hladomor a e, porušovanie ľudských práv. Eh, tieto konflikty eh, ohrozujú mier a bezpečnosť, ktoré sú našimi prioritami. Eh, nad horizont 2020 chceme odstrániť takéto problémy a o to sa veľmi snažíme. Boj proti terorizmu, džihadizmus, Eh, a radikalizmus eh, je eh, našim kľúčovým, našou kľúčovou prioritou. Bezpečnosť, stabilita, ktorej venujeme veľkú snahu, chceme zabrániť týmto konfliktom, chceme dbať na prevenciu a preto si veľmi ceníme viacrozmernú podporu e, Európskej únie v smerom k sprostredkovaniu mieru. Dámy a páni, súčasná expertíza hovorí celkom jednoznačne, že Afrika je regiónom sveta, ktorý najviac trpí e, klimatickými zmenami sú to devastujúce e, dôsledky na faunu a flóru a e, veľmi často nezvratne ničí e, možnosti života na veľkých priestoroch, veľkých plochách. Toto je veľký paradox spojený s tým, že Afrika najmenej znečisťuje, najmenej znečisťuje a najviac trpí klimatickými zmenami. E, nemáme preto pripomenúť, že Afrika musí e, v každom prípade e, čeliť takýmto výzvám klimatických zmien. Táto otázka je súčasťou nášho partnerstva, ktoré musí byť lepšie zvládnuté a musí mať lepšie priority. Tieto požiadavky sú nevyhnutne spojené s otvorením e, veľkých e, koridorov e, tejto spolupráce. Taktiež európsky obchod s Afrikou narastol v posledných rokoch o 50 Tomu sme radi a globálna úroveň investícií predstavuje asi 200 miliárd eur ročne. Podniky vytvárajú bohatstvo, e, zamestnanosť vedie k prosperite a to je kľúčové v našom hospodárskom a sociálnom rozvoji. A takýmto spôsobom sa má vytvárať naša politika strategických partnerstiev. E, my si uvedomujeme nové výzvy a to nás stimuluje v perspektívach e, voľného obchodu na našom kontinente. To nás privádza eh, k veľmi citlivej otázke investícií v súkromnom sektore a v vytváraniu hospodárskeho plánu pre eh, Európu, pre Afriku a hlavne predsedníctvo G20 posilnilo tento rozmer, ktorý veľmi podporujeme. Eh, africká mládež predstavuje 60 afrického obyvateľstva. Ženy predstavujú viac ako polovicu tejto populácie. Mládež je kľúčová a to je strategické eh, v našich eh, snaženiach a programoch v našich partnerstvách s ostatnými aktérmi. Otázka imigrácie závisí od mladých a je to dvojnásobná výzva. Tí, ktorí sa slepo vrhajú eh, do takýchto ciest eh, bez prípravy, eh, sa potom dostanú do veľmi ťažkej situácie. Výzvy, ktoré sú spojené s týmto fenoménom, majú riešenie rozvíjať Afriku a znovu ju obnaviť pre našu mládež. Naše partnerstvo tu nachádza e, pôsobnosť, ktorá ešte nebola využitá. Je tu, e, sú tu spoločné záujmy a vzájomné výhody. Diaspora, e, ktorá má veľmi dôležité miesto, hlavne v centrálnej a východnej Afrike, predstavuje v našom programe dôležité miesto. Rozvíja tento kontinent dámy a páni. E, hovoril som o partnerstve, ktoré je našim spoločným partnerstvom. Je to posolstvo, ktoré mám tu čest tu predniesť. Ale e, keby som nehovoril otvorene o všetkých problémoch, keby som nepoložil zásadnú otázku vzťahu, ktorý sa musí vytvoriť medzi univerzalizmom z nášho partnerstva a e, relatívnym rozmerom. Mnohé otázky, e, ktoré mi boli položené, majú rôzne odtiene, sú tu rozdiely medzi Afrikou a Európou a e, Eh, hlavy štátov a, krajín sú si vedomí týchto konfliktov, eh, ktoré sú spojené s kultúrou, náboženstvom a môjim eh, cieľom je dialog, hľadanie konsenzu, vzájomné odhalenie možností spolupráce, solidarity, civilizácií v kultúre a v náboženstve. Ach, Nechcem, aby sme stavali múry, aby sme sa chránili navzájom, ale aby sme stavali mosty, ktoré nás budú spájať. Tým, že budeme budovať e, mosty, e, chceme odstraňovať rozdiely. Naša diverzita je motorom nášho rozvoja, nášho života, našej dynamiky nie, nespravodlivé a nedôstojné, že chceme zneužívať diplomáciu, aby sme bránili tejto diverzite. Áno, Afrika má za sebou históriu. Je tu veľa otázok otázky e, trestnej spravodlivosti, e, univerzálnej kompetencii, vzťahov medzi spravodlivosťou, mierou a, mierom a zmierením. Celkom iste Veľmi často sú tu problémy, ktoré si vyžadujú africké riešenia a často sa zneužívajú na legitimáciu odchýľok alebo e, iného politického vývoja. Nič menej e, je tu aj veľmi aktuálna téma a teším sa, že je tu bdelosť občanskej spoločnosti v Afrike, ktorá sa mobilizuje uh, v, počas eh, všetkých etáp našej spolupráce eh, nášho partnerstva a eh, dúfam, že mi k tomu poslúži aj citát pána Verného. Dámy a páni, zvážte, že v Afrike je otvorený priestor, otvorený duch, e, ktorý sa snaží o spoluprácu. Ďakujem, že e, zvažujete tieto možnosti a ešte raz vám chcem poďakovať za vašu pozornosť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako vidíte, už teraz budujeme mosty medzi Európskou úniou a Africkou úniou. Vidíte, že poslanci sa postavili, aby vás privítali, aby vám poďakovali za váš prejav. Musíme byť pragmatickí a konkrétni v našej spolupráci. Myslím si, že pani Mogherini, ktorá je vysokou predstaviteľskou Európskej únie pre zahraničnú politiku, môžeme vykonať dobrú prácu. Parlament sa silne angažuje v tejto téme je potrebné budovať ekonomické, politické, ako aj dopravné mosty. Ja som bol vždy za to, aby sa prepájali európske dopravné siete a africké dopravné siete, ktoré budujete. Je potrebné pracovať spoločne. Ja som optimista, ale musíme hovoriť aj veľmi jasne. Nemôžeme vyhrať boj s terorizmom a nemôžeme vyriešiť problémy imigrácie, ak Európa a Afrika nebudú spolupracovať. A z tohto dôvodu je potrebné posilňovať tieto prepojenia. Hovorím to mojim európskym priateľom, je vždy potrebné pozerať sa na Afriku nie európskymi okuliarmi, ale z uh, africkej perspektívy. Ďakujem. Takže tu je priateľstvo medzi nami a vami. Ste vždy vítaní v Európskom parlamente. Ešte raz srdečná vďaka.